Týmto pádom sa dostávame k hlasovaní o návrhu. Ide tu o schválenie vymenovanie pána Algera Šemetu za člena komisie. Chcel by som vám pripomenúť, že pán Šemeta nastúpi za pani Grybavská. Nastúpi za pani Grybavská, ktorá bola zvolená do iného úradu e, vo, vo svojej krajine pôvodu, pričom by som chcel tejto novej funkcii pogratulovať. Teraz budeme hlasovať, to bude také stajné hlasovanie a hlasujem o tomto uznesení. Otváram hlasovanie. così. Posso chiudere? Hanno votato tutti? Všetci hlasovali? Môžem teda ukončiť hlasovanie? Dobre, končím hlasovanie. Máme tu výsledky 461 odozdaných hlasov. 347 hlasov za, 47 proti, 67 sa zdržalo. Týmto pádom je tento návrh schválený. A teraz mysel nášho programu. Ešte teda najprv by som chcel pogratulovať novému komisárovi. A teraz prístupme k ďalšiemu návrhu. Máme tu schválenie vymenovania pána Pavla Sameckého za člena komisie. ona nahradí pani Danuta Hübner. Pričom si všetci spomíname pani Hübneru ako komisárku, ktorá bola zodpovedná za regionálnu politiku. Aj tu tajné hlasovanie. Hlasujeme teda o návrhu a otváram hlasovanie. Ty. Allora dichiaro... Odovzdal každý hlas, prosím. Dobre, končím hlasovanie. Odovzdal sa celkové 474 hlasov, 360 za, 80 proti, 34 sa zdržalo a preto je tento návrh uznesenia prijatý. A gratulujem. Ďalšie hlasovanie, hlasovanie o rozhodnutí na schválenie vymenovanie pána Karela de Chuchta za člena Európskej komisii, za pána Luja Mišela, ktorý je tiež našim novým kolegom. A teraz môžeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý, prosím. Končím hlasovanie. E Celkovo odozdaných 472 hlasov, 385 za, 53 proti, 34 sa zdržalo, takže je to schválené. A gratulujem tiež novému e, členovi komisie, novému komisárovi. Bene. Adesso c'è Dobre, takže môžeme prejsť ďalšiemu bodu a to je pol hodina na jednominútové vyjadrenia, vystúpenia. To sú teda vystúpenia, ktoré nesmú trvať dlhšie ako minútu. Máme tu veľký zoznam uchádzačov o minútu. Zdá sa, že každý sa chce vyjadriť a pocti tento parlament, ale chcem povedať, že nie všetci tí, čo požiadali o slovo, budú mať aj možnosť ho dostať. Vzhľadom na to, že by nám to trvalo hodinu a pol miesto tej pol hodiny, ktorú máme k dispozícii. A preto hneď odozdám slovo pánu Šonovi Kelimu.